meine sehr geehrten damen und herren! ich erkläre die am. siebzehn vážené dámy a páni eh, opäť eh, začíname eh, našu schôdzu ktorú sme prerušili.